prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu. Najprv e, dávam slovo e, pani Maria Šáke, autorke. Ďakujem pekne, pán predseda. Počas ortodoxného štetného e, večera boli zranení viacerí koptskí kresťania, aj keď sa to dá vidieť ako útok e, jednotlivcov. E, dá sa hovoriť o porušovaní práv menšín v Egypte. V mene viery sa nedá e, súhlasiť s nenávisťou. Ľudia majú slobodu vierovýznania. Občiansk- spoločnosť musí byť otvorená a schopná viesť dialog musia ľudia vedieť, e, aj menšiny, že ich práva sú zaručené. A to je možné iba, keď je v e, ústave zakotvené oddelenie štátu a církvy. Ale stanné právo bolo už v Egypte uplatňované za posledných 28 rokov proti násiliu a extrémizmu musí byť zabezpečené prostredníctvom E, slobody prejavu a to musí byť najlepšie spôsob riešenia násilia v spoločnosti. Ťažko sa teda chápe a súhlasí s tým, že zhruba 30 aktivistov, politikov a blogerov bolo zatknutých e, vládou, keď išli do e, južného mesta Naga Hamady, kde boli spáchané tieto násilné vraždy. A potom je to vlastne príklad e, postupu a miešania sa vlády do e, otázok občianských slobod. Niečo je naozaj e, chybné, pretože s ľuďmi sa zaobchádza ako s kriminálnikmi, ak prejavia sympatiu so spoluobčanmi pri eh, zachovaní eh, verejného poriadku sa často porušujú eh, slobody. Od roku 2008 v Egypte nie je možné mať nezaregistrovanú telefónnu linku a tí, ktorí chcú mať prístup k Wi-Fi, musia zaregistrovať e-mailovú adresu, aby potom získali aj heslo a to je vlastne spôsobom cenzúry a taktiež e, hrozí uväznenie za zverejňovanie e, neželaného obsahu na, internete, na internete, ale v ústave stojí, že e, sloboda prejavu je zaručená a všetci majú vraj právo zverejňovať svoj názor textom, fotografiou alebo nejakým iným spôsobom. A e, sama e, kritika seba samého e, prispôsobuje, prispieva k zabezpečeniu demokracie. Treba teda obhajovať základné slobody. Ale netreba utláčať celé obyvateľstvo a obmedzovať slobodu prejavu. Iba keď sú zabezpečené základné slobody ústavou, a všetky zložky súdnictva sú slobodné, potom bude možná e, slobodná spoločnosť v Egypte. A Európa musí byť najsilnejším partnerom. E, Ďakujem, pani Šake. A teraz má slovo na dve minúty pán Provera. Ďakujem, pán predseda. Návrh uznesenia, ktorý predkladám, vychádza z niekoľkých nedávnych tragických udalostí v Egypte a v iných e, štátoch, napríklad v Nigerii. Včera chcem poukázať na neustále sa zhoršujúcu situáciu. Dochádza k vraždeniu kresťanov. Nie je to e, uznesenie voči Eh, egyptskej vláde. Táto prislúbila, že bude riešiť situáciu. Nie, ide tu o väčší problém. Každý rok sú eh, zabité tisíce kresťanov vo Vietname, v Malézii, v Nigérii, v mnohých krajinách eh, sú ľudia v každodennom e, živote e, sledovaní kvôli svojmu e, vierovýznaniu. A my sa nemôžeme len nečinne prizerať. Musíme všetci urobiť niečo preto, aby sme túto klímu náboženskej nenávisti prekonali. Potrebujeme akceptanciu. Európa pozná tragédiu vojen medzi katolíkmi a protestantmi, ktoré e, títo viedli stovky rokov. Nehovorím teraz vôbec o holokauste e, na Židoch. Práve vzhľadom na túto históriu musí Európa začať konať. Je potrebné preskúmať národnú legislatívu všade tam, kde sú nejaké ustanovenie, ustanovenie opravujúce stíhanie e, kristo alebo in, kresťanov alebo iných náboženských e, menšín a tam, kde existuje právo na slobodu vierovýznania, treba preskúmať, či e, sa skutočne dodržiava. Táto rozprava e, by mohla byť príležitosťou na e, vypracovanie správy parlamentu o slobode vierovýznania v celom svete. Ďakujem. Pán Provera, nasleduje pán Mario Mauro na jednu minútu. Grazie, signor Presidente. Ďakujem, pán predseda. V tomto uznesení ide o, o slobodu vierovýznania, nejde e, o nejakú križiackú vojnu, nejde o to, aby sme niekoho e, dostali do problémov vlády z tých e, štátov. Ide o to, že aj dnes máme e, dočinenia e, s tým, že dochádza k násiliu e, práve z titulu vierovýznania. Všetky politické skupiny mali rovnaký názor na to, že existuje problém s touto slobodou vierovýznania a že je potrebné sa tomuto problému venovať neustále na medzinárodnej úrovni. A preto Rada, Komisia a vysoká predstaviteľka pre bezpečnostnú politiku upozorňovali na situáciu kresťanských e, menšín, aby e, boli prijaté iniciatívy, ktoré e, by podporili dialog. Ide o to, aby sme podporili tolerantnosť medzi jednotlivými náboženskými komunitami. Ďakujem, pán Mauro. A teraz pani Veronik Dekajza na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. To, čo sa stalo v Egypte, sa určite mohlo stať aj inde. Auto prejde pred kostolom, striela sa, eh, sedem mŕtvych, šiesti kopti, jeden policajt. Eh, úrady zareagujú rýchlo. Prokurátor eh, povedal, že traja obvinení z mesta Naga Hamady budú predvedení pred súd Potom v Malajzii ide o spor o používaní slovo Allah a Boh a výsledkom je e, plienenie kostolov. Mohlo by sa to stať banálne, ale vlastne to nachádza echo všade aj v Európe. Stúpa netolerancia a e, fanatizmus a ohrazuje, ohrozuje slobodu vierovýznania e, všetkých e, Všade vo svete boj, e, zločiny proti menšinám, či už židia alebo moslimovia, sú realitou. A všade e, sú laici uväznení alebo prenasledovaní, pretože e, nie sú presvedčení o nejakej viere. Ja ako e, laička bojujem za toto uznesenie, pretože nejde o e, stigmatizáciu Egyptu alebo Malajziu. E, okrem týchto prípadov ešte chcem e, povedať, že je dôležité, aby sa občania mohli slobodne vyjadrovať. Laický štát podľa mňa vo svojej štruktúre je najlepším, e, najlepšou zárukou e, diverzity vierovýznania, viery všetkých. Takto sa môže nastoliť dialog medzi jednotlivými komunitami. Tiene la palabra por un minuto el señor Ďakujem pani de Kaiser. Na minútu má slovo pán Legutko. Vážený pán predseda, informácie o násilí proti kresťanom v Egypte a Malajzii, to je iba viditeľná časť ľadovca. O troch bodoch chcem hovoriť Poprvé, kresťania sú e, obeťami brutálneho násilia e, v mnohých častiach sveta, nielen v týchto dvoch krajinách. A po druhé, kresťania sú e, najprenas, druhou najprenasilnejšou skupinou vo svete ide o milióny a nie o tisíce alebo stovky tisícov obetí. A potom reakcia európskej spoločnosti, európskych vlád a celej EÚ doteraz nebola uspokojivá. Je to váhavé, e, politicky korektné, alebo dokonca niekedy nie je vôbec žiadna reakcia. Musíme konať rozhodne, pretože inak tí, ktorí prenasledujú kresťanov, si budú myslieť, že e, vlastne majú naše tiché požehnania. Neviem, čo to chceme. Ďakujem pekne, pán Legutko. Teraz nasleduje na minútu a pol pani Hautala. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Bohužiaľ, na svete existuje množstvo rozličných konfliktov. Sú to konflikty, ktoré sú podložené vierou. Je tu mnoho odlišných fundamentalistických prúdov celosvetovo a často sú to aj kresťanské hnutia, ale aj moslimské a iné. V prípade buddhistov som zatiaľ si takéto tendencie nevšimla. Ale je potrebné, aby sa Európsky parlament postavil proti takémuto násiliu z náboženských dôvodov. Ale treba to robiť rovnako teda za, na základe rovnocenosti všetkých náboženstiev. 33 aktivistov za ľudské práva sú zadržiavaní alebo boli zadržaní včera, keď sa snažili brániť koptov v Egypte. Takže môj odkaz egyptským úradom Takýmto spôsobom sa nič nedosiahne. Aktivistov za ľudské práva i nemôžeme skrátka brániť vo výkone ich činnosti. Naozaj musíme požadovať, aby za žiadnych okolností takéto osoby neboli zväznené a zadržiavané. Takýto nespravodlivý, neferový prístup voči ním je absolútne nesprávny týchto 33 advokátov práv koptov nemôže byť s nimi zaobchádzané nehumane. Toto je skrátka nepriateľné. A pevne verím, že Európsky parlament v budúcnosti sa bude vyjadrovať proti akejkoľvek e, nenávisti, e, pokiaľ ide o e, nejaké menšiny. Mm, ďakujem pekne, pani Hautala. A teraz v mene EPP, pán posol na minútu. Pán predseda, Tunisko, Egyptsko a Malajzia. Tieto majú veľkú tradíciu tolerancie. Tunko Abdulrahman alebo Sadat, prezident Sadat, on tu prezentoval v parlamente Magnu Chartu kresťanského a moslimského spolužitia. To sú veľké mená takéto tolerancie, takže musíme tieto krajiny podporiť v boji eh, proti islámskému eh, fundamentalizmu. Musíme chrániť kresťanské menšiny. My ako väčšinou kresťanský kontinent, ako Európa, máme naozaj povinnosť zasadzovať sa za kresťanov po celom svete. Kto by to mal robiť, ak nie my? Samozrejme, že eh, sloboda vierovýznania platí a malajskej vláde by som sa napríklad chcel poďakovať za to, že Jandy Pertona Gonga už 9. januára sa jasne vyjadil, prijal jasné stanovisko a my si želáme, aby tieto krajiny mali úspech v boji za náboženskú toleranciu a v Malézii takáto tolerancia bola, fungovala, musíme ju zachovať, zachovať aj v Egypte, aj v Tunisku, aj v Malézii ako partnery ako partneri, ktorí naozaj hovoria otvorene, pokiaľ ide o ľudské práva. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Poselt, hovorí pán predseda. Teraz za ECR na minútu pán Vandal, nech sa páči. Pán predsedajúci, podstatnou súčasťou ľudských práv sú aj práva na slobodné vierovýznanie. Kresťania v mnohých krajinách majú veľmi zložitú situáciu, hlavne v krajinách, kde prevláda moslimské náboženstvo, kde prevláda islám. A toto platí aj v Egypte. Tam e, nielen kopti, ale aj iné kresťanské skupiny, aj židia sú vystavení diskriminácii. Moslimovia, ktorí sa stanú kresťanmi, ktorí konvertujú, sú predmetom útlaku. To poukazuje táto vidíme aj v ich dokladoch. Napriek tomu, že konvertovali, v ich dokladoch naďalej stojí význanie, vierovýznanie moslim. Útoky proti koptom naberajú na počte. Už im naozaj padlo za obeď tisíce osôb. Správanie e, egyptskej vlády, príspevkické vlády je veľmi e, slabý v väčšine prípadov sa toleruje takéto násilie na kresťanoch. Ja by som chcel vyzvať komisiu aj radu, aby sa priamo spojili s Egyptom a aby vláda zvolila iný prístup. Keď to Kahira neurobi, tak to musí mať dopady na naše bilaterálne vzťahy s Egyptom. Ďakujem. Ďakujem, pán Van Dalen. Teraz má v mene GUE NGL na minútu pán Higgins. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Všetci, ktorí chcú, aby tu boli demokratické práva a sloboda vierovýznania, títo všetci by odsudili vraždy kresťanov v Egypte, ako aj tie zápalné bomby v Malajzii na kresťanské kostoly. Musíme si všimnúť, že narastajú takéto útoky aj v Európe a tieto tiež musíme odsúdiť. V Malajzii e, taktika e, takýchto rozdielov, takúto často využívali elity z politických dôvodov. Národný front, táto vláda e, je e, naozaj e, zatvárala dlho oči pred týmto problémom a manevrovala zadnými vrátkami, aby si posilnila svoju pozíciu vo väčšinovej muslimskej spoločnosti. Sú tu veľké rozdiely eh, z hospodárskeho hľadiska v Malézii. Je to naj, najnevyrovnanejšia spoločnosť v juhovýchodnej Ázii. Toto je výsledok eh, nerovnosti, eh, obmedzení, pokiaľ ide o odbory a tak ďalej. Je to naozaj nedostatok eh, demokracie, nedostatok eh, hospodárskej eh, rovnosti, pretože tí bohatí úplne zabudajú na tie chudobné zložky spoločnosti. Ďakujem pekne, pán Higgins, hovorí pán predsedajúci. Teraz za nezaradených má na minútu a pol slovo Van der Stop. Ďakujem, pán predseda. Včera v Holandsku e, sme boli svedkami e, strašného politického procesu. E, je stíhaný a obvinený len preto, že vyjadril slobodne svoju, svoj názor pán de Wilders. Islamizácia Holandska a Európy je hrozbou židovskej a kresťanskej kultúry. Nie je eh, možné, aby sme dopustili eh, takéto tsunami islamizácie. To, čo sa deje v Malézii a v Egypte a aj tento týždeň v Nigérii, je následkom netolerantnej eh, ideológie islamu Moslemovia sú systematicky e, e, vraždení. To, čo sa deje v Malajzii, nemôžno považovať za e, prípad ojedinelý. Je to problém ideológie, ktorá požaduje rešpekt, ale, nevyža- ale neumožňuje ho. Sme svetkami tohto diania v Európe, ktoré by sme ale nemali pripustiť. Mali by sme bojovať proti islamizácii Európy. Ďakujem, pán van der Stop. A teraz eh, prejdeme k ďalším rečníkom na jednu minútu. Pán Kačmárek, nech sa páči. Pani komisár, šanovní pán... Vážený pán predseda, pani komisárka, vážení kolegovia, tu v parlamente často hovoríme o rôznych eh, fóbia, homofóbia eh, a ďalšie, ale to nie sú všetky fóbie, sú tu aj e, napríklad e, nenávisť kresťanov. A pri tejto fóbii máme e, príklad, e, teda pardon, aj e, sociálne dopady. V mnohých prípadoch ide o porušovanie ľudských právach, ide o napadanie odpadlíkov. Musíme obhajovať aj kresťanov. Musíme to robiť, pretože sloboda vierovýznania je jednou e, z hodnot EÚ a preto musíme naďalej odsudzovať akúkoľvek e, netoleranciu a napadanie kňazov. Násilie je nechutné a musíme naďalej voči nemu bojovať. Ďakujem pekne, pán Kašmarek. Teraz pán Šimanský na minútu. Ďakujem pekne, predseda, kolegovia. Sloboda vierovýznania je zakotvená v medzinárodných dohovoroch už viac ako 50 rokov, ale už dlho vidíme vlnu nenávisti, eh, hlavne namierenej proti kresťanom. Nenávisť proti kresťanstvu nahradila nenávisť voči komunistom. Väčšinou sú za tým e, radikálni moslimovia, ale EÚ má e, nástroje zahraničnej politiky a musí sa snažiť bojovať proti tejto nenávisti kresťanov, pretože to je základ mnohých e, útokov voči kresťanom. Prečo nerobíme viac v tejto oblasti? Ďakujem pekne, pán Šimanský. Pán Sonik. Vážená komisárka, pán predseda, chcem podporiť pána Proveru. Táto správa by mala byť e, venovaná slobode vierovýznania. Ja chcem pripomenúť, že aj ja, aj pán Mauro sme predložili návrh na vypracovanie správy o ťažkej situácii kresťanov v krajinách, kde sú menšinou. Ale relevantné e, útvary Európskeho parlamentu nás nepodporili. Takže to, čo navrhujeme dnes, by naozaj malo byť jasné. Musíme reagovať na to, čo sa deje e, hlavne pokiaľ ide o násilné porušovanie ľudských práv kresťanov. Ja som s veľkou pozornosťou si prečítal list od predsedu eh, ľudového eh, zhromaždenia eh, predsedovi parlamentu Buzekovi a tam sa hovorí o tom, že práva koptov sú zaručené, ale nejakým spôsobom tomu ťažko verím. Ďakujem pekne. Teraz pán Čarnecký. Taktiež na minútu. Vážený pán predseda, dámy a páni, nejde iba o Egypt a Malajziu, aj o Sudán, o Nigériu a iné krajiny v Afrike a aj niektoré krajiny v Ázii to sú spoločnosti, ktoré s kresťanmi zaobchádzajú ako s niečím, čo si neželajú, alebo priamo ako s nepriateľmi. Takže otvorene povedzme, že sa snažíme zatvárať oči pred týmto problémom. Je to skutočný problém. V kresťanskej Európe máme e, dedičstvo, takže musíme hovoriť jasne a musíme si priznať našu vinu E, trochu sme e, túto otázku zanedbali v minulom e, funkčnom období. Konečne sme odsúdili tieto útoky a prenasledovanie napríklad aj moslimskej menšiny v Číne, ale potom niektoré politické skupiny vystúpili proti pozmeňujúcim doplňujúcim návrhom ktoré chceli poukázať aj na to, že aj e, kresťania sú obeťami diskriminácie v Číne, takže nemôžeme obhajovať e, jednu vieru a potom ostatné ignorovať. Ďakujem pekne, pán Čarnecký. A teraz na minútu kolegyňa Korola. Vážený pán predseda, počuli sme veľa informácií o zločinoch proti kresťanom, tak v Egypte ako aj v Malajzii. <clears throat> Pokiaľ ide o Malajziu, tu chcem vyjadriť hlboké znepokojenie, čo sa týka útokov na eh, kostoly, pretože toto je tradične eh, umiernená a tolerantná krajina. A ešte chcem poukázať na príkladnú prácu moslimských eh, mimovládok. Vyhlásenie malajského premiéra sa týkajú zákazu používania slova Allah na verejnosti ale tie mimovládky sa naozaj správali príkladne a odsudili túto situáciu. E, škoda, že sme to nedokázali zakotviť v našom uznesení, pretože e, potrebujeme takýto pozitívny vývoj v našom parlamente. E, náboženská tolerancia naozaj musí byť presadzovaná na všetkých úrovniach treba poukázať na situáciu, ale potom aj navrhnúť konkrétne opatrenia. Ďakujem pekne, pani Korola. Ďalším ročníkom na minútu pán Bodis. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto sú uh, akty E, fanatikov, tí zabili kresťanov v Egypte, ale nemôžeme teraz e, z toho obviňovať celý národ, aj vládu. Nebolo by to spravodlivé, keby Egypt a Egyptiania boli e, všetci spravení zodpovední za tento ohavný čin a autory budú predvedení pred súd. Nezamieňajme si skutky kriminálnika a politiku krajín, s politikou krajinou. Nemiešajme fanatikov s celým obyvateľstvom. No a keď sa chceme postaviť medzi koptských kresťanov a ich moslimských spoluobčanov, tak potom dávame argumenty a zbranie extrémistom, ktorí chcú e, prezentovať východných kresťanov ako agentov západu. Ďakujem pekne, pán Bodis. Teraz má slavu pán Tökeš na minútu. Vážený pán predsedajúci, drahí kolegovia. Dovolte mi povedať, že som pred chvíľočkou sa dozvedel, že pred pár dňami egyptské orgány zajali eh, v jacero obhajcov ľudských práv. Tieto osoby eh, išli do eh, Nag Hamady, aby tam bránili práva kopských kresťanov pretože tam došlo k tým e, vraždám niektorých príslušníkov e, tejto kopskej menšiny. A títo obhajcovia ľudských práv chcú e, znižovať násilie na koptoch a toto by bolo, tomto im bolo zabránené. Aj USA sa už vedeli proti takýmto činom. My veľmi dobre vieme, že koptskí kresťania e, sú, tak povediať, spôvodným obyvateľstvom Egypta a viac než 1500 e, rokov už sú predmetom útlaku. Preto musí Európske spoločenstvo konať rozhodne a zasadiť sa za ich ochranu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Tökeš.

Pán minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja mám veľké obavy, pokiaľ ide o situáciu v Egypte, pretože z historického, etnického hľadiska je momentálna situácia naozaj veľmi kritická kopskí kresťania predstavujú 10 populácie. kedy si predstavovali e, najväčšiu menšinu a tá kresťanská tradícia prežívala. A to, čo sa udialo v decembri a v januári, všetko to násilie, toto je naozaj hrozné, hrozivé, hlavne kopské ženy boli predmetom násilia, terčom násilia, dochádzalo k znásilňovaniu, k ich vytláčaniu, aby boli nutené prijať moslimskú vieru. Kopti teraz ušli do iných krajín mnohí z nich a musíme sa vyhnúť e, v vzniku situácie, kde sa bude, kde bude dochádzať k pomste. Takže musíme e, robiť propagandu tolerancii. Ďakujem pekne, pán Weigl, na minútu. Vážený pán predseda, keď e, dôjde k vražde a síce na základe vierovýznania, je e, to skutočne niečo hrozné a musíme to len a len odsúdiť. To, e, čo sa udialo a tieto nové incidenty a nové zločiny na Blízkom východe, nadobúdajú stále väčšie rozmery a e, zistujeme, že tu ide o stále viac e, prípadov e, narušenia slobody vierovýznania z rôznych strán. Dôvod, prečo ALDE navrhovala, aby táto diskusia sa odročila, respektíve aby sme viedli osobitnú diskusiu o dodržiavaní ľudských práv je z toho dôvodu, že je potrebné sa venovať jednotlivým krajinám oddelenie. Egypt nebol totiž jedným z najmarkantnejších prípadov e, religióznej netolerantnosti, náboženskej netolerantnosti. Práve naopak. Ďakujem. Nasleduje na jednu minútu pán Tanok. Ďakujem pekne, pán predseda. Všeobecná klíma v islamskom svete zvyšuje džihadskú e, militantnosť. Nemoslimské komunity sú utláčané a toto sú väčšinou kresťania. Kopti sú jednou z najstarších kresťanských komunít celosvetovo, majú obrovskú diasporu aj v Londýne. Ja som teda ich zástupcom a ich lídry prišli za mnou a star- e, stiažovali sa na zhoršovanie situácie hlavne v Egypte. E, moslimské bratstvo a napriek snahe pána Mubaraka e, situácia koptov sa zhoršuje. Podobne je to s asijskými kresťanmi v Iraku, v Palestíne, e, v Pakistáne a teraz už aj v Malajzii. Európsky parlament veľmi dlho podľa mňa ignoroval práva kresťanských menšín celosvetoval. Oni hľadajú k Európskej únii, k USA, hľadajú u nás ochranu, takže vítam toto uznesenie. Ďakujem. Ďakujem, pán Tenok posledný dostane slovo pán Batten. You, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Persekúcia kresťanov a iných náboženských menšín sa v islamských krajinách zvyšuje. Kresťania v krajinách ako Egypt a v oblasti Starozemného mora už žijú 2000 rokov a sú persekvovaní a vytláčajú ich eh, z ich eh, teritórií, toto hľadom na, na, na netoleranciu, e, na extrémizmus, je to tzv. islamofašizmus, persekúcia kresťanov, kresťanských menšín a ďalších menšín o nej málo informujú západné médiá. Média by nemali hovoriť iba o persekúcii, ale mali by aj vysvetľovať eh, verejnosti, prečo sa takáto persekúcia deje, že ide o muslimských fanatikov, ktorí to robia a aké majú na to motívy. Sú to eh, netolerantní eh, zastancovia islamskej ideológie. Diplomati, by mali tlačiť na krajiny ako Egypt a tak ďalej, aby prestali s takouto, alebo aby, aby potlačili takúto e, netolerovateľnú persekúciu. Ďakujem pekne, pán Baten, hovorí pán predseda. A teraz má slovo pani komisárka, pani Krus. Pán predseda, poslanci, komisia je naozaj šokovaná a smutná kvôli tomu, čo sa udialo v meste Naga Hamady koptským kresťanom a aj to, že zomrali šiesti kopti a jeden policajt v tejto prestrelke. My sme si istí, že úrady rýchlo zakročili, aby našli eh, tých, ktorí spáchali tento hrozný zločin. Pán predseda, eh, riadne vyšetrovania, predvedenie zodpovedných predsúd, určite vyšle jasný odkaz o tom, že e, násilie kvôli vierovýznaniu je nepriateľné v egyptskej spoločnosti. Egyptská ústava poskytuje slobodu vierovýznania a taktiež e, slobodné praktizovanie. Ale počujeme sťažnosti o diskriminácii koptov a iných e, menší, napríklad Bahajov. Uvedomujeme si rôzne ťažkosti, s ktorými sa stretávajú rôzni kresťania, napríklad e, e, Mohamed Agazi pred egyptskými súdmi a často pravidelne hovoríme na túto tému e, s egyptskými partnermi Egyptská vláda sa snaží vyriešiť niektoré sťažnosti e, koptov, napríklad e, obmedzenia pri stavbe a renovácii e, kostolov. Toto podporujeme a vyzývame vládu, aby identifikovala a odstránila pôvod diskriminácie v spoločnosti a teda ukončiť akúkoľvek formu diskriminácie ktorý, e, tých, ktorí patria k inému vierovýznaniu. A potom situácia v Malajzii po rozsudku Najvyššieho súdu o používaní slova Allah. E, to je naozaj veľmi znepokojujúce. Vláda, ako aj opozícia, e, vrátane pán malajskej, malajskej E, strany aj mimovládne organizácie e, jasne odsúdili tieto útoky proti kostolom. Vláda zvýšila bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie e, kostolov a potvrdila, že chce obhajovať náboženskú harmóniu a etnickú diverzitu v krajine. Federálna ústava eh, hovorí o tom, že islám je eh, náboženstvom eh, spolku, ale ostatné vierovýznania mm, sú možné v miery a v harmonii. Takže my vyzývame úrady, aby čím skôr spustili dialog so všetkými e, vierovyznaniami a podporili tým vzájomné pochopenie, aby Malajzia naďalej mohla e, sa rozvíjať e, mierovo v etnickej sociálnej harmonii. No a v tejto veci minister vnútra Malajzie má mimoriadnú zodpovednosť aby, za to, aby riadne a objektívne vysvetlil občanom, o čo ide vážení poslanci, e, naozaj odsudzujeme akékoľvek akty netolerancie voči akejkoľvek osobe kvôli e, vierovýznaniu e, kdekoľvek na svete. Bohužiaľ, žiadna krajina nie je úplne imúna a vyzývame preto verejné orgány, aby riadne ochraňovali všetky komunity aj kresťanskú pred diskrimináciou a utláčaním. A komisia e, robí z vierovýznania e, prioritu e, v rámci našej ľudskoprávnej politike. A e, nastolujeme túto otázku vždy s tými krajinami, kde takýto problém pretrváva. Podpor, podporujeme ľudskoprávne miestne projekty a aktívne podporujeme slobodu e, viery a význania aj na fórach OSN. Ďakujem, pani komisárka. Môžeme uzavrieť tento bod. Hlasovať sa bude po konci rozprávy po 12. Prejdeme k nasledujúcemu bodu a síce eh, sú to návrhy uznesení mm, ohľadne porušovania ľudských práv v Číne. Osobitne ide o prípad Liu Xiaopao. Eh, najprv na 2,5 minúty pani Weber.